A prezident Schulz eh, včera popoludní na začiatku eh, zasadnutia nám pripomenul eh, umrtie v dôsledku nehody. A žiaľ, to je veľká strata. Pán Bonano odišiel a týmto vyjadrujeme úplnú sústrasť aj rodine, aj príslušníkom e, skupiny. Jakob de Lunde bude náhradníkom od 7. júna 2016 e, vítam nového kolegu a chcem pripomenúť, že v plnej je teraz člen parlamentu podľa všetkých príslušných podmienok a pravidel. Teraz pristúpime ku hlasovaniu.